Vážení kolegovia, budeme pokračovať. A konkrétne budeme pokračovať s hlasovaním. Máme najprv 5 stanovisk, ktoré máme schváliť, pokiaľ ide o návrh legislatívneho programu pre finančný rámec 2021 až 2027. Vlastne nie 5, ale 4. Et ce sera même 3, puisque... Respektíve iba 3. Pretože nariadenie o spoločných ustanoveniach to je presunuté na neskôr. Prvé hlasovanie sa týka správy Jurma Spaet Internal Security Fund. Návrh 30. Kto je za? Proti. Nevidel som to poriadne. Ešte raz, kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 31 za proti. Nie je to jasné, budeme hlasovať elektronicky. 31. Otváram hlasovanie. 31. Ah oui, glissez vos cartes, s'il vous plaît. Treba samozrejme si dať karty do hlasovacích prístrojov. Tout le monde a voté? Hlasovali všetci. Ak nie, tak eh, Teraz zatváram až hlasovanie. 13 za, 10 proti. Návrh prijatý. 32, kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 33 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 3 za. Proti zdržali sa, overíme si trojku, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania, návrh prijatý, 12 za, 11 proti. Návrh 4, 5 a 6 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 34, 36, 37 za. Tieto návrhy odpadávajú, pardon, pretože 4, 5, 6 boli prijaté. Návrh 7 za. Pro, teda za ešte, sedmička. Proti. To si overíme. Číslo 7, otváram hlasovanie elektronicky. Scrutin est clos. Konec hlasovania. 13 za, 12 proti. Návrh, návrh 8, 9, 10, 11 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 8, 9, 10, 11. Otvárame elektronické hlasovanie. Konec hlasovania. 12 contre 12. Donc c'est rejeté. Návrh zamietnutý 12 za 12 proti. 39 za. Proti. Nebolo to vidno, čiže elektronicky číslo 39. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. 12, 12. Návrh sametnutý. 12, kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 13 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 14 za. Proti. Overíme si to. Elektronicky číslo 14. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. 13 boli proti, teraz číslo 15. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Číslo 15. otvorom hlasovanie. Skotaj kľú. Koniec hlasovania. 13.12, 12, návrh prijatý. Návrh 17, 16, eh, eh, kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 17, za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 17. Skrutaj kľú. konec Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 13, 12. E, ďalej 18. Kto je za? Ça change rien. 13-13, c'est... Donc, nous sommes sur le 18 maintenant. Amendement 18 qui est... Číslo 18, to je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 19 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 22 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, ale overíme si to. Takže číslo 22. Tu ma Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. 21, kto je za? Proti? Ponáhľal som sa až príliš. Takže za. Teraz za, za, za, za. Proti. to sa zdržal? Návrh zamietnutý. 20. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 24 za. Proti. Overíme si 24. Elektronické hlasovanie. Otvárame ho. Tout le monde a voté. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 13-14. To bola 24. Ďalej 23. Kto je za? Proti. Eh, kto sa zdržal? 23. To si hovoríme elektronicky. Skrutaj kľú. Koniec hlasovania. 14, 14. Takže tento návrh bol zamietnutý. 25, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Mm, opäť elektronicky si to overíme, 25. Koniec hlasovania. Zamietnuté 14-14. 26. Kto je za? Proti. Elektronicky si to overíme, 26. Skutaj kľú. Konec hlasovania. 14, 14, návrh bol zamietnutý, ďalej 27, kto je za, proti, kto sa zdržal, návrh zamietnutý, 28 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, Návrh prijatý. Návrh 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh bol zamietnutý. Celý text. Teraz hlasujeme o celom znení textu v pozmenenom znení. Otváram elektronické hlasovanie, ktoré je menovité. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 25 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme kolegovi Pajetovi. Ďalej správa Howard. Kreatívna Európa. Hlasujeme blok 13, 14, 15 a 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Návrhy 3, 4, 5, 6 sú stiahnuté. Sedmička, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Osmička za? Proti? zdržali sa. Prijatý 9 za, proti, zdržali sa. Prijatý 10 za, proti, zdržali sa. Prijatý 11 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 1 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 2 e, za, proti, zdržali sa, návrh no, prijatý. 12 tá je stiahnutá, teraz celé hlasovanie, alebo celý text, otváram menovité hlasovanie o celom texte. Dve karty sú neaktívne, ale to nie je problém. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý, 24 za, 4 proti. Gratulujeme Johnovi Howartovi. Ďalej, Azylový migračný fond, spravodajkynia Karin Glovanek Moran, návrh 7 za, proti, zdržali sa, overíme si to, elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. 15 za, 13 proti. 34 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 35 za, proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 36. 50, 52, 56, 59, 60. Kto je za? Proti Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. 17 za, 11 proti. Ďalšie tri návrhy. 4, 5 a 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Návrhy prijaté. 37. Kto je za? proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 38 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 39 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 40 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 41 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 42 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 43 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, pokiaľ ide o 43. Skutajklu. Koniec hlasovania. Quarante-quatre. 44 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 45 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 46 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 47, 8, 9, 51. Tieto odpadávajú, lebo 34 sme e, neprijali. Teraz 53 za proti, zdržali sa, zamietnutý 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 58 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 16, 12 zamietnuté. Osmička, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 9 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 1 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 10 Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 11 za. Proti Overíme si to elektronicky. Číslo 11. Skrytaj kľú. Koniec hlasovania. Návrh schválený. 17 za, 11 proti, 12 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. 13 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Dvojka za. A táto odpadáva. Ďalej 14 za proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 15 za, proti, zdržali sa, overíme sa elektronicky, číslo 15, koniec hlasovania, návrh prijatý, 18 za, 11 proti, 16 za, proti, zdržali sa, Návrh zamietnutý. 17 za. Proti. Držali sa. Návrh zamietnutý. 18 za. Proti. Držali sa. Návrh zamietnutý. 19 za. Proti. Držali sa. Návrh si overíme. To je návrh číslo 19. Tout d'un clou. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 19.11. Číslo 20 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 21 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 22 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 23 za. Proti. Zdržali sa. Na, to si overíme. Číslo 23. Otváram hlasovanie. Scrutin clos. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. 17 za, 12 proti. 24 za, proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 25, 26, teda pardon, 25, 27, 28 a 29 a 31, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnúť 26 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, čiže overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. To je kľú. Konec hlasovania. 16 za, 14 proti. Návrh prijatý. 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky číslo 30. je kľú. Konec hlasovania. Návrh prijatý 19.10. 32. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Návrh zamietnutý. Kompromis číslo 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Návrh prijatý. 33 za. Proti. Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Teraz hlasujeme o celej správe. Menovito otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Jeden človek eh, sa nevyjadril v poriadku. Návrh eh, je prijatý 25 za, 5 proti. Gratulujeme kolegyni Glonek Moran. Teraz eh, stanoviska, pokiaľ ide legislatívny program, sú vybavené. Prejdime správe Jens Geier. Európska agentúra pre azyl. Návrh číslo 2, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Číslo 3 za. Proti. Kto sa zdržal? Návrh 4. Kto je za? Proti. To si overíme. Návrh číslo 4. Elektronické hlasovanie. Otvorom hlasovania. Koniec hlasovania. Zamietnuté 16.15. E, návrh 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, návrh bol schválený. Teraz hlasovanie o celom texte, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh schválený 28 za 3 proti. Gratulujeme pánovi Gajerovi. Ďalej opravný rozpočet, číslo 6, správa Siegfried Muresan, tam nie sú pozmeňovacie návrhy, takže hlasujeme o celom texte. A to menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 29 za, 2 ja boli proti. Čiže toto je pozitívna vec, ktorá poteší radu, myslím si. Ďalej. Fond EGF, e Guardia zabal, ak to je za, číslo 1, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, e, návrh schválený. Návrh 2, teda 4, pardon, kto je za? No, no, d'accord. Donc tous les... Oui, d'accord, mais sur le 4, s'il vous plaît, qui est pour No, číslo 4, za, za štvorku, proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Ďalej môžeme hlasovať unblock o návrhoch 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Teraz celá správa v pozmenenom znení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol schválený. 28 za, 3 hlasy boli proti. Gratulujeme kolegyni. Ďalej rozpočet 2018. Máme tu 5 transferov, prevodov a e, pán San nám ich teraz predstaví. Pán predseda, milí kolegovia, my ešte nemáme rozpočet na rok 2019, mali by sme ešte popracovať na roku 2018 a zaujímalo, alebo chcel by som každému povedať, že rok 2018 to je rozpočet, na ktorom budem pracovať do konca decembra a možno aj dlhšie, v januári, februári. Možno áno, možno nie, ešte je príliš skoro na to, aby sme to vedeli, ale zatiaľ je treba schváliť určité presuny. Nie sú problematické, ja by som odporúčal hlasovať za všetky tieto transfery a stručne rozhodnutie 28. Toto je dôsledok schválenia správy Gardia Zabal a tam presúvame 2,3 milióna eur z rezervnej línie EGF do hlavných položiek. Ja navrhujem hlasovať za. Druhý transfer, o ktorom tu dnes hlasujeme, to je rozhodnutie 30. Tam sa má presunúť určitý sa majú prešiť určité e, výdavky z horizontu 2020 e, do operatívnych e, položiek a taktiež sa to týka AMIF a dohromady je to 5,95 milióna. Odporúčam hlasovať za tretie rozhodnutie, kolegovia je rozhodnutie 32. Tam sa chce prideliť 3,93 milióna eur na podporu IT systémov a na ich renováciu na komisii ako dôsledok Brexitu, aby som to povedal presnejšie, ako dôsledok Brexitu IT systémy vo vzťahu k celnej únii musia byť prekonfigurované, musia byť otestované v 27 členských štátoch, aby sa zistilo, či naozaj fungujú. V prípade 27 členských štátov by sú 28, ako to bolo predtým. A tu komisia potrebuje 3,93 e, milióna eur. Budú tu 3 milióna eur z Európskej chemickej agentúry pretože oni majú teraz lepšie príjmy z poplatkov, takže potrebujú menej peňazí a 0,9 milióna príde e, z ďalších výdavkov komisie. Ja odporúčam hlasovať za, aby sa zlepšili e, tieto IT systémy po Brexite. Štvrtý transfer, pán predseda, to je rozhodnutie 33 a tento transfer sa týka platby preddavkov na budovu Jean Monnet 2, ktorá sa buduje v Luxemburgu táto budova sa tuto stavia luxemburský štát a v auguste 2018 komisia nás informovala o svojom zámere vyplatiť predavok Luxembursku. A máme tu 4,6 milióna eur, ktoré bol transferované na roku 2017 a druhý transfer to je 39,9 milióna eur. Toto umožní komisii vyplatiť druhý preddavok luxemburskému štátu na financovanie. Takže toto ideme pre transferovať 39,9 milióna na budovu Jean Monnet 2, odkiaľ tie peniaze budú pochádzať predovšetkým z e, výdavkov na platy, to je viac než 30 miliónov, a potom ďalej, viac než 3 milióny tie pôjdu z výdavkov na e, budovy pre e, európske delegácie a ten zvyšok sa pretransfenuje z externého personálu decentralizovaného manažmentu a všetko toto by sa malo zužitkovať do konca roka, takže je to k dispozícii a taktiež sa to e, presunie z delegácií a sú to teda videoky určené na externý personál e, hlasuj, odporúčam hlasovať za. A rozhodnutie 35, posledný transfer, tam je návrh 35-4 milióna eur na financovanie uchovávania ehm, mlieka v prášku, polotučného mlieka. Diskutovali sme už e, o tom, e, keďže tá cena je tam teraz nižšia, a nemáme tam dostatočne e, stan vyhradené prostriedky, takže je tam transfer 5 miliónov eur a zdroje sú také, že 9 e, miliónov pôjde z finančných korekcií v prospech členských štátov po, e, po konečnom uzavretí účovnej uzavierky a potom tam máme príspevky zo ehm, vyriešenia sporov a taktiež hm, tam máme ehm, garančnú sekciu EAGGF. A ja by som pán predseda odporúčal hlasovať za tento posledný transfer. A týmto sa dostávam na koniec. Uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej z rozpočtu 2018. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej ostatní tieňoví spravodajcovia. Monika, nech sa páči. Äh, ja súhlasím s týmito presunmi, keďže je dobre sa vyhnúť úrokom a využiť prostriedky, ktoré máme pre tento rok k dispozícii, tak e, aby sme znížili aj každoročné zaťaženie. Takže myslím si, dáva to zmysel. Rozpočet 2019 tieňový spravodajci. Samozrejme, je rozpočet z roku 2018, ale teda pýtam sa vás. Très bien. Oui, oui, non, mais ça, c'est tout à fait légitime, mais euh, j'avais appelé les rapporteurs fictifs. Pýtal som sa tieňových spravodajcov v roku 2019. Neviem, ešte niekto iný chce vystúpiť, ak nie, tak e, chcem povedať, že naozaj je tu až nadmerné rozpočtovanie, pretože 39 miliónov tu získame na to, aby sme mohli financovať politiku v oblasti nehnuteľnosti. Čiže otázka je, do akej miery je ten jednoduchý rozpočet úprimný. Dobre, môžeme hlasovať unblock o tých piatich transferoch, ak nikto nie je proti. Elektronické hlasovanie. Takže všetkých 5 transferov, prevodov zo strany e, teda hlavného spravodajcu, tak ako boli navrhnuté, hlasujeme. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrhy boli prijaté, 24 za, 3 proti. Gratulujeme spravodajcovi. Ďalej ďalšie sekcie, ďalšie, e, ďalšie oddiely. Richard Schwarzworth, nech sa páči. <coughs> Thank you, Chairman. I've got one modification. I've got five transfer Ďakujem, mám tu 5 žiadosti o transfer. E, dve, sa bude hlasovať. Navrhoval by som hlasovať po tom, čo vysvetlím eh, charakter týchto transferov. Prvá záležitosť sa týka Európskeho dvora auditorov. Navrhuje sa tam presunúť eh, zmeniť 5 eh, administratívnych miest na 5 dočasných miest. Potom sa nemusí hlasovať a ja to môžem podporiť. Druhá vec sa týka Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov. Kolegovia pravdepodobne vedia, že tento úrad e, požiadal o vytvorenie Európskeho výboru na ochranu údajov a návrh na presun 420 tisíc eur vyzerá síce veľa, ale myslím si, že e, tu ide o vytvorenie e, výboru alebo rady na ochranu údajov a je to rozumné a špecificky chcú tieto peniaze použiť na posilnenie určitých tímov, predovšetkým kontraktuálnych pracovníkov. A o tomto sa nemusí hlasovať, e, rád to podporím. A ďalej, tretí presun sa týka Európskeho sociálno-hospodárskeho výboru. 575 tisíc eur bolo za rok ušetrených a chcú eh, využiť tieto peniaze na posilnenie bezpečnosti budovy a taktiež všeobecné, všeobecnú renováciu. O tomto sa bude musieť hlasovať a odporúčam to taktiež podporiť tento transfer. Štvrtý bod sa týka výboru regiónov. Oni by chceli presunúť 168 tisíc eh, eur do troch oblastí na zaplatenie outsourcovaných eh, systémov IT managementu. Eh, taktiež sa renovovali miestnosti na výbore regiónov a vytvoril sa webový archív výboru regiónov a týchto 168 tisíc eur získali z mm, pracovníkov, ktorí v podstate odchádzajú do dôchodku a znižuje, znižuje sa počty personálu, taktiež podporujem. No a po piaté, Európsky parlament, tak sú dve žiadosti o transfer. Máme tu C9, tam sa navrhuje využitie nevyužitých prostriedkov na renováciu eh, vy, eh, budovy na VIRS a PH, PHS. E, tam to neprešlo a preto tieto peniaze majú byť využité na IT projekty špecifické v súvislosti s nákupom e, nového vybavenia a plánovanie kontinuity. Ja odporúčam pozitívne hlasovanie, hlasovať sa bude. No a na záver transfer C10, tam sa dá využiť e, nevyužité odmenové prostriedky na audiovizuálne prostriedky, pretože niektoré vybavenie v tejto oblasti máme už zastaralé a odporúčam teda taktiež podporiť toto. Takže eh, Európsky hospodársky sociálny výbor, eh, výbor eh, regionov a ďalej je tu teda, mm, sú tu transfery Európskeho parlamentu. Odporúčam podporiť. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Sú nejaké otázky? Nevidím, že by boli Čiže štyri z tých transferov považujeme tým potom za prijaté. Ďalej môžeme hlasovať o deck, 1. Ten sa týka Ekosoku. Otváram hlasovanie. Tu le monde Hlasovali všetci. Schválené, 23 za, 3 boli proti. Ďalej C9, Európsky parlament. Otvorím hlasovanie elektronické. Tout le monde a voté. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 24 za, 3 traja e, proti, rovnako ako predtým. Gratulujeme. Ďalšie oddiely je tu o politiku nehnuteľnosti. Máme tu dva projekty, dva návrhy, ktoré, tomu sa treba venovať Európska služba pre vonkajšiu činnosť, budova v Južnej Afrike a návrh súdneho dvora v Luxemburgu, aby sa pokračovalo v prácach na poslednej bezpečnosti budovy. Aby to e, sme si vysvetlili, Monika Homajer, stála spravodajkyňa to vysvetlí, stručne odprezentuje tieto e, návrhy, prípadne aj tie spravodajcovia alebo spravodajca, spravodajkňa, ak chcú, sa môžu vyjadriť. Ďakujem. Ehm, Ďakujem pekne. E, pán predseda vidí, že e, reagujem hneď na všetko. Najprv k Európskom súdnemu dvoru, to je veľmi dobre pripravený projekt, ktorý e, Európsky súdny dvor nám už do podrobnosti predstavil. Ide tu o vylepšovacie práce pre e, dôvod zvýšenia bezpečnosti na budove. Sú to nevyhnutné práce. A Európsky súdny dvor e, sa e, o tom rozprával aj s odoborníkmi v členských štátoch a boli prijaté také opatrenia, aby Európsky súdny dvor v budúcnosti nevyzeral ako nejaká nedobytná opevnená pevnosť, ale aby aj naďalej to vyzeralo ako otvorená budova, ktorá ľudí prakticky víta, ale napriek tomu, aby bola bezpečná. Náklady e, predstavujú 29,1 miliónov, 2019 1,6 miliónov, 2017, 17, v 21 8,6 miliónov. Európsky súdny dvor veľmi profituje zo zmeny rozpočtového poriadku. Toto tak nahlas tu môžem povedať, pretože bolo e, uvedené, že nie sú potrební finanční sprostredkovateľia, ale že sa dajú aj e, úvery e, prijať a tým si ušetríme 1,85 miliónov, ktoré by sme obvykle museli zaplatiť sprostredkovateľom. Takže môžem len poradiť, dobré zmeny rozpočtového poriadku aj využíme, pretože slúžia na vylepšenie rozpočtového procesu. Pozitívne spolu spomenúť možno aj spoluprácu s luxemburským štátom, pretože on to celé pripravil, plánuje tieto stavebné úpravy a všetko s tým spoločné. Takže ďakujem výslovne Luxemburgu, lebo to je naozaj veľmi nápomocné pri eh, tejto budove. Úroková sadzba e, bola stanovená tak, že úver e, bude e, splácaný 20 rokov, teda najneskôr do 20 rokov musí byť úplne splatený. Samozrejme, budú sa snažiť splatiť ho aj skôr. Úroková sadzba ešte nie je na 100% stanovená, ale bude to Euribor plus marža, veľmi dobrá ponuka okolo 1%, takže náklady eh, tu v tomto smere tiež budú veľmi primerané a eh, žiadne extrémne náklady v tejto súvislosti nevzniknú. Za zohľadnenia navýšenia indexu stavebných činností kumulovaná hranica sa stanovila na, rozpočítaná na tie roky na 31 miliónov a skutočné náklady vrátanie úrokového zaťaženia budú predstavovať asi 35 miliónov nejakých dobrých 35 miliónov. Európsky súdny dvor to naozaj veľmi e, obozretne plán plánoval, boli urobené aj e, výpočty pre e, prípad najhoršieho scenára, rôzne varianty, ale vzhľadom na dobrú úrokovú sadzbu e, to zjavne bude lacnejšie, než by sa dalo predpokladať v tom najhoršom možnom scenári. Takže považujem túto stavebnú aktivitu za aktivitu, s ktorou môžeme na 100% súhlasiť. A ešte jednu vec. Južná Afrika tam trochu e, je predsa len rozdiel. Tam je to trochu inak. E, prvá časť, čiže to, čo sa týka súdneho dvora. Donc là, il n'y a pas de réserve. Est-ce que... Tam nie sú výhrady. Tieňový spravodajca chce sa k tomu vyjadriť. Ak nie, môžeme hlasovať. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Est-ce que vous avez tous voté? Hlasovali ste všetci. za, proti. Gratulujeme. Gratulujeme schváleniu. Ďalej Južná Afrika. Sú k tomu nejaké pripomienky? Mm považujem budovu e, v zásade za veľmi obozretne naplánovanú. Bola urobená aj analýza úžitku, e, e, či by nebolo lepšie prenajať si kancelárske priestory, čo by stalo 8,2, alebo je lepšie starú budovu renovovať, zrekonštruovať a teda e, zaplatiť tie renovačné práce, čo by stalo 7,7 miliónov, ale tá najlacnejšia opcia ešte stále je nadobudnutie novej kancelárskej budovy, ktoré náklady by predstavovali cirka 7,1 miliónov, takže e, podstatne výhodnejšie, 56 tisíc výhodnejšie než e, riešenie A a o 1,51 ehm, než B riešenie. Takže nadobudnutie novej kancelárskej budovy je ehm, treba považovať za pozitívne. Vidím práve, že e SVČ tu ešte nie je, lebo my sme tu trochu skôr. Mám totiž následovnú otázku a chcela som poprosiť kolegov o podporu. Ehm, môžem mm, mm, povedať, že pozitívne som tomu naklonená, nechcem ani e, byť negativistická, kritická, ale mm, jedna vec, e, e, jednu vec treba povedať. EASV 6, teda stále sa nám tam objavujú budovy, kde Mm, tí beneficial owners e, nám nie sú známi, e, možno nejaké advokátske kancelárie, ďalšie firmy. E, pýtali sme sa v prípade Moskvy, kto sú títo beneficial owners, teda niekomu patrí tá právnická kancelária, to nám je jedno, to sú nie tí, ktorí sú skutočnými vlastníkmi budovy. No a snažili sme sa tam trošku to preskúmať skúmať a zistiť e, tých skutočných vlastníkov a tých, ktorí majú ekonomické výhody z tej budovy, pretože na základe aktuálnej smernice o praní špinavých e, peňazí e, je tu povinnosť uviesť tých konečných beneficientov, ktorí majú ekonomický požitok z prenajmu budovy. A toto treba požiadať o, pri všetkých budovách, kde Máme len právne subjekty a, a, a to je tak opäť v Južnej Afrike. A, um, Ďakujem pekne a zamávam Európskemu súdnemu dvoru. ESVČ tu ešte nie sú. 10. Mm, decembra ešte tiež nebudeme to môcť si dať na e, program, ale poprosím, aby sme predsa len sa snažili zistiť, komu tieto e, budovy skutočne patria, nie len e, mm, sa dozvedieť, že sú tam nejaké právnické kancelárie a ich riaditeľ je ten a ten. Takže Južnú Afriku tam chcem trošku zdržať, kým sa na nám nepodarí zistiť komu patrí tá budova v Moskve aj v Južnej Afrike. Ak to považujete za problematické, tak eh, mi to prosím povedzte, ale ja by som to trošku ešte zadržala, lebo eh, tá budova nie je taká naliehavá, že by sme to museli pred 10. Eh, decembrom schváliť. Po obsahovej stránke nemáme nič proti, ale chcem vedieť, kto sa za tým skutočne skrýva, aký skutočný vlastník aj v Moskve, aj v Južnej Afrike, lebo vždy nachádza v materiáloch len mená riaditeľov nejakých právnych právnických kancelárií a nevieme, kto sa za tým skrýva. Takže chcel som sa vás opýtať, či e, súhlasíte s takýmto postupom. Už je mi ľúto, že tu zväčšie ešte nie sú zástupcovia. Neviem, či budeme tak dlho čakať, pán predseda, či sa to patrí zo slušnosti, alebo či to prenecháme na 10. decembra. No už to prenechám pánovi predsedovi výboru. Ďakujem. Čiže môžeme spraviť ako navrhujete. Možno sú nejaké otázky pre spravodajkyňu? Ja by som mal otázku. Európska služba pre vonkajšiu činnosť eh, otvára nové ambasády, to je dobré, ale nie je tu isté riziko, že v niektorých hlavných mestách eh, budeme mať nakoniec 29 eh, veľvyslanectiev. Nebolo by lepšie nejako zladiť e, tento svoj postup v zahraničí, aby sme e, peniaze trošku ušetrili. Nemáme zahraničnú politiku na európskej úrovni, ale takto multiplikujeme našu prítomnosť e, v zahraničí. Každý štát má svoju vlastnú zahraničnú politiku a teraz mám pocit, že veľa peňazí vykladáme, vynakladáme na aktivitu, ktorá je veľmi otázneho charakteru a potom, keď sa nás budú voliči pýtať, nakoľko prísni sme v tejto konkrétnej otázke, tak neviem, čo im na to poviem. Tak na to dám takú zmiešanú odpoveď. Na jednej strane niekedy je možné tam, kde máme e, veľké budovy, niekedy malé členské e, e, štáty chcú sa tak povediať tiež dostať a vhupnúť do tých budov z EASV. E, Ale boli dotazy z Nemecka, Francúzska, Španielska. Tam sú trochu zdržanliví uvoľniť tam priestor na veľvyslanectvo, lebo tieto veľké štáty majú aj veľký počet zamestnancov v ambasáde a to by ani tie budovy nevyhovovali priestorovo. To by museli byť e, obrovské budovy, aby tam všetci títo mohli pracovať. Takže pri krajinách ako Južná Afrika to nedáva veľa zmyslu, ale EIB napríklad ide e, do Južnej Afriky a bude tam e, pod nájomníkom v našej budove. A v určitých krajinách, kde e, veľvyslanectva jednotlivých krajín majú menšie veľvyslanectva, tie e, veľmi rady využijú túto možnosť mať tam veľvyslanectvo, lebo je tam všetko k dispozícii, počnúť s technikou, službami, rôzne spoločné otázky môžu byť spoločne vyriešené. Pri krajinách ako Južná Afrika alebo Amerika podobne, tam najmä tie e, veľké členské štáty alebo všetci tí, ktorí majú veľa zamestnancov ísť do takýchto budov, lebo takéto budovy vôbec tam na trhu nie sú, alebo jednoducho to aj z hrdosti vlastnej e, odmietajú. Už nutiť nemožno nikoho, ale v niektorých krajinách už takáto konštrukcia existuje v tomto prípade je e, tá budova v priamej blízkosti e, pri veľvyslanectve Nemecka, Francúzska, myslím, že aj e, Belgická a tiež Talianska, čiže naokolo sú samé veľvyslanectvá. Ale tá myšlienka je dobrá, pán predseda. Alors, on me dit, on me dit que les prichádzajú aj kolegovia z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, aj máme e, dobrý čas, stíhame to, čiže možno dve minúty by sme tomu venovali, aby nám e, zareagovali, zareagovali títo kolegovia. Takže malá pauza. Nikam prosím. Nechoďte, za chvíľku pokračujeme. Teda? Bien, la séance est reprise. Madame, messieurs du service... Dobre, takže môžem pokračovať. Neospravedlňujte sa, ESVČ. My sme mali čas navyše, aby ste prišli včas. Pani Holmajer, naša spravodajkyňa má pre vás pár otázok. A len aby sme rozptýlili možno nejaké pochybnosti. E, ospravedlňujem sa, e a ja svedče ste museli takto utekať, lebo raz vynimočne <laughs> sme e, boli tu na čas a začali teda na čas s touto problematikou, ale ja som chcela E, tento problém si ujasniť. Na základe novej smernice o praní špinavých peňazí e, nie e, len právni vlastníci, teda nejaké právne spoločnosti alebo nejaké iné firmy sa musia zverejniť, ale tí skutoční majiteľia, ktorí profitujú z tej e, budovy. Inak som SVČ veľmi e, pochválila za dobrý prehľad a za správny výber budovy a že vlastne nemáme žiadne obavy, len to chceme trošku odložiť až do obdobia, kým sa nedozvieme, kto sú e, skutoční e, vlastníci, ktorí požívajú hospodársky úžitok z týchto budov v Moskve a v Južnej Afrike, aby to neboli nejaké, o ktorých nemáme ani e, chýru. Bien. Bienvenue. Takže vás vítam. Vítam vás tu. A ďakujem za to, že nám to teraz objasníte. Dostávate slovo. Áno, samozrejme, sú to dôležité otázky, ktoré tu boli prednesené. A čo sa týka toho prvého spisu, ktorý rozširoval e, budovy delegácie v Rusku, tak sme poslali vysvetlenie pani Holmajer už sme dostali predbežné informácie v súvislosti s menami. Hovoríme o 8 rodinných trastoch z Juhoafrickej republiky. Takže čo je za tým právnym subjektom, my to prešetríme, získame aj príslušné záznamy z registra a no, samozrejme, toto je obsiahnuté v príslušných ustanoveniach. A nejde tu len otázku prania špinavých peňazí, ale aj o zdaňovanie. Toto sú pre nás dôležité veci, pretože na jednej strane my sa snažíme ľudí povzbudzovať čo sa týka zdanenia. Nemali sme rozhodne podporovať eh, daňové úniky. Čo sa týka Ruska, tak som prekvapený, že opäť sú tu tieto otázky. My sme si mysleli, že keď sme poskytli informácie, pokiaľ ide o eh, majiteľa, vlastníka tej spoločnosti, že už to bolo zaslané, ale môžeme to ešte bilaterálne s pani Holmajerovou doriešiť, ak si to želáte. Pokiaľ je Južnú Afriku, Dostali sme a dostaneme ešte ďalšie informácie, ak to bude potrebné, pokiaľ ide túto tému. Takže myslím, že z hľadiska našej služby pre vonkajšiu činnosť sme presvedčení, že tento postup nám e, umožňuje ďalšie e, kroky pos, e, podstúpiť, či koncom tohto roku alebo v priebehu budúceho roka. Jediná Jediný problém je, že by sme tú príležitosť mohli prísť, pretože ako vidíte e, v tých dokumentoch je tam aj veľvyslanectvo Korei, ktoré tiež prichádza tam do úvahy. Čiže tento postup by nám e, umožnil to trochu viacej ako keby zabezpečiť e, tie ďalšie kroky a vyjasnilo by to aj tie právne aspekty. Ďakujem. Also meine Rückfrage wäre nochmal, ich hab... Takže ešte sa opýtam, a už som sa viackrát jasne pýtala, mňa nezaujíma, komu opatrí právnická kancelária a jej riaditeľia ma nezaujímajú. Mne, mňa zaujímajú subjekty, e, ktoré majú ekonomický osoch e, z prenajmania tejto e, budovy. Ak by ste nám to dali, alebo kolegovi Taranovi, tak, a teda aj za Južnú Afriku, aj za Moskvu, tak to radi schválime. Ale tieto informácie potrebujeme, pretože my sme dostali oznámené len aká právnická kancelária, tam je a kto je riaditeľ, ale to pre nás dôležité nie je. Ja chcem vedieť, do e, čieho vrecka putujú e, peniaze, lebo sa pamätám na panamské konštrukcie, kde e, vynikajúca právnická kancelária disponovala miliardami, ktoré pochádzali z rôznych nekalých špinavých peňazí a potom tie nehnuteľnosti, ktoré nadobudla právnická kancelária z týchto mm. mm peňazí 23 ehm, eh, nejakých a nebolo to právne v poriadku. Možno na to nazerať ako organizovanú eh, kriminalitu. A toto sú jednoducho eh, veci, na ktoré musíme si dať pozor pri takýchto budovách a preto nechceme vedieť len, že tam je tá právnická kancelária, kto je riaditeľ. To nás nezaujíma. Ak máte nejaké dokumenty, k tomu sme veľmi povďační za ich zaslanie aj na nám, spravodajcom, pretože toto je naozaj predpoklad preto, aby sme schválili tieto budovy, vlastné budovy, aj budovy EASČV, aj do budúcnosti vždy. Hm? Čiže to sú také ako keby matriošky reálne, čo tu opisujete. Áno? Que... Donc nous invitons euh, le service européen d'action extérieure. Takže Európska služba pre vonkajšiu činnosť, vy ste eh, to všetko obozretne eh, prešli, pretože bolo by to paradoxné, keby sme my eh, nejako kritizovali tie daňové raje, my ich nemáme radi, ani v Európe vlastne žiadne nie sú, neexistujú, že? Všetky sú legálne. Ils sont tous légaux, mais euh, c'est comme l'égalité, il y en a qui sont... Euh, Samozrejme, niektoré krajiny sú rovnejšie ako ostatné, čiže netreba nejako podozrievalo vnímať e, e, takéto aktivity, ale zároveň treba si dať pozor e, na pranie špinavých peňazí, my bojujeme proti daňovým e, rajom, snažíme sa zjednodušiť naše našu daňovú legislatívu, aby sa nám nedalo, nedialo to, že potom to vedie k aktivitám daňovej optimalizácie. Niekedy sa smejeme, že kto e, neplatí e, aké dane, ale častokrát my to týmto ľuďom umožňujeme. Takže ešte sa pýtam, aká je politika, aká je vonkajšia politika Európskej únie, to, si, to sa vždy pýtam. Toľko máme vyslanectiev EÚ, že by aj nejaká zahraničná politika mohla byť, ale čo je pre mňa Eh, také nepríjemné je, že častokrát eh, máme naozaj 29 eh, veľvyslanectiev, čo skoro 28, pretože Británia asi odíde. A teda vrajím, že podľa mňa bola by tá možnosť ušetriť, pretože ak mám byť úprimný, keď hovoríme o znižovaní verejných výdavkov, možno je tam istá snaha na ministerstva financií a tak ďalej postupovať týmto smerom, ale pokiaľ naši občania by vedeli o takýchto veciach, e, čo sa dejú, tak neviem, či by boli veľmi spokojní. Zahraničná politika. Čo to je naša zahraničná politika, keby sme ju aspoň mali? Takže nejakým e, spôsobom, po tom, čo táto budova bude, e, bude zabezpečená v Južnej Afrike, ako sa bude postupovať, pokiaľ ide jednotlivé členské štáty. Ďakujem za tieto otázky. Neviem, či si spomínate, ale keď sme sa rozprávali o politike nehnuteľnosti v júli, myslím, že už vtedy sme o tomto hovorili a e, samozrejme všetky prvky ešte nie sú e, alebo nezavisia iba od nás. Je tam aj vola členských štátov, na ktorú treba pamätať ale z hľadiska praktického, z hľadiska riadenia infraštruktúr, my podporujeme systematickým spôsobom, e, aby sme spoločne tie e, priestory využívali a vždy sa snažíme e, postupovať synergickým spôsobom. V prípade Južnej Afriky žiaľ tá veľkosť tých priestorov nám to neumožní, aby tam sa veľa ďalších ľudí k nám pridalo s výnimkou EIB, ale Áno, máme e, isté problémy spraviť, napríklad v Afrike takýto Europa House, pokiaľ tam všetky krajiny nebudú začlenené. Máme viaceré konkrétne príklady, kde e, veci fungujú dobre, napríklad Ghana spolu s Nemcami. Tam e, si pripravujeme budovy, aby, budovu, aby tam boli tieto kancelárie zastúpené jednotlivé a myslím si, že skôr sú to uh, skôr ministri financí, než ministri zahraničných vecí, ktorí nám v tomto pomôžu, pretože každý si chce uh, svoju zónu vplyvu ponechať a nevždy sa hm, to všeobecne tak pozitívne vníma, aby všetci boli pod uh, jednou strechou. Máme takýchto príkladov viacero a my podporujeme takúto snahu štandardizujeme dokumenty, aby sa takéto niečo mohlo diať. Strojnásobili sme e, počet takýchto zdieľaných priestorov, čiže naozaj je to aktivita, ktorú opakovane, opakovane vykonávame a máme e, tým, ktorý sa tomuto presne venujeme, chceme, venuje a chceme, aby sme toto podporili vždy, keď sa to dá. Čiže, že by sme my e, v našich priestoroch privítali členské štáty, alebo naopak. Dodatočná otázka. V Južnej Afrike si identifikovali, koľko veľvyslanectiev, ktoré zastupujú členské štáty EÚ. Je n'ai pas de tête. Je pense que c'est plus qu'une vingtaine, mais on a... Úplne z hlavy to neviem. Myslím, že ich je čosi nad 20, možno 21, 22. Ale v každom prípade to krajina, kde tých vojslanstiev je relatívne dosť. Ďakujem. Takže môžeme to takto uzavrieť, pani spravodajkyňa. Nie sú ďalšie otázky? Len chcem povedať, že e, súhlasíme, odsúhlasíme budovu, schválime ju ako nále budeme mať tieto údaje. Takže môžete e, mať e, tú konkurenciu skorej kľudne a súhlasíme, ako náhle dostaneme informácie, ktoré teda môžeme postúpiť, môžem postúpiť potom aj tieňovým spravodajcom. OK, čiže do 10. decembra, ak to bude hotové, potom eh, môžeme postupovať ďalej. Politika nehnuteľnosti. Tam nie sú nejaké špecifické eh, dodatočné informácie, pani spravodajkyňa? No. <laughs> Eh bien, nous allons passer maintenant au projet qui concerne... Euh, Teraz prejdeme k návrhom, ktoré sa týkajú kontroly hraníc. vytvorenia pobrežnej, e, pobrežnej stráže, respektíve pohraničnej stráže. Jens Geier vystúpi, predstaví návrh stanoviska a potom tieňoví spravodajci či spravodajcovia, ktorí sa chcú vyjadriť, takisto budú môcť vystúpiť. Nech sa páči. Ďakujem, Um- Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o agentúru, ktorú všetci poznáme pod e, názvom Frontex a e, ktorá má teraz taký komplikovanejší e, názov, Európska agentúra pre pobrežnú hliadku EBCGA. Si budeme musieť zvyknúť na túto anglickú skratku, alebo aj nie. A ide každopádne o Frontex v novom šate a s novým mandátom. Pri e, rozpočtových rokovaniach, ktoré práve prebiehajú pre budúci rok, sme e, teda už tu máme prvý krok, ktorým sa táto agentúra bude uberať do roku 2027. Táto agentúra <clears throat> má mať e, personál 10 eh, tisíc, 3 tisíc z toho budú mm, zamestnanci samotnej agentúry, 3 tisíc to budú dlhodobo vyslaní eh, eh, pracovníci členských štátov a generálne riaditeľstvo krátkodobo 4 tisíc úradníkov z členských štátov bude vedieť mobilizovať. Toto je skutočne eh, herkulovská úloha, eh, aby to mohlo usporiadanie celé prebiehať, eh, tak sme v, už v, v v tomto rozpočte 20 eh, miliónov, naplánovala aj 375 ďalších eh, pracovných miest. O tom sa eh, na ne nikto nesporil. Budúci rok bude plánovaný rozpočet pre túto agentúru 10 miliard eur. Výbor Libe je teda má ambiciózny časový harmonogram pre túto transformáciu a ja som sa obmedzil len na niekoľko najdôležitejších bodov. Sem e, spadá e, zopakovanie parlamentnej pozície z roku 2016, že agentúre nechceme dať právo, aby aj v tretích e, štátoch bola zodpovedná za navracanie utečencov do ich materských krajín Hovoril som dnes aj s generálnym riaditeľom a tým je to v podstate jedno. Tieto úlohy majú byť e, uskutočňované na pôde Európskej únie. skôr, než e, im budeme dávať nejaké ďalšie úlohy v tretích krajinách. Navrhujeme, aby sme posilnili úlohu parlamentu v rámci dohľadu a aby zástupkynia parlamentu alebo zástupca bol v správnej rade a aby e, tam bola potreba e, predkladať e, správy parlamentu, aby sa požadovali tiež úspory nákladov a e, tiež sa musia do e, stanov zakomponovať princípy medziinštitucionálnej práce. Upustil som od jednej veci, ktorú ste požadovali, a síce splnomocniť agentúru, aby mohla dožadovať e, prekladateľské služby na voľnom trhu Máme totiž v Luxemburskú agentúru, ktorá sa týmito službami zaoberá a generálny riaditeľ ma požiadal, aby sme od toho upustili, pretože agentúra môže vykonávať túto prácu a celý tento model, tejto, obchodný model tejto agentúry by už nefungoval, keby sme umožnili agentúre si vyhľadávať takýchto poskytovateľov samotná. Skôr než e, tu e, e, liberáli, kresťanskí demokrati budú tvrdiť, že zasahujeme do nejakého slobodného trhu. Žiadne starosti, tam sa naozaj pracuje len, keď je to nevyhnutne potrebné alebo keď je nejaké vyjasnenie potrebné. Takže dúfam, že vám toto postačuje ako vyjasnenie. Merci, monsieur le rapporteur, pour cet éclairage. Ďakujem pekne za vaše vedrenie k tomuto návrhu, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Ide nám o zabezpečenie kontroly nad vonkajšími hranicami EÚ. Pán Sarvama, nech sa páči. Merci and thank you. Ďakujem pánu Gajerovi za jeho stanovisko. Samozrejme, Súhlasím s vašimi návrhmi zlepšiť koordináciu medzi e, styčnými kanceláriami agentúr, európskymi delegáciami a taktiež našimi e, misiami CSDP v tretich krajinách. Taktiež podporujem pozmeňujúce návrhy 5 a 6 ohľadom zlepšenia fungovania e, riadenia agentúr. Avšak nesúhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi 1, 2 a 3. Podľa mňa je dôležité, aby agentúra mohla fungovať a poskytovať podporu aj v tretich krajinách v súvislosti s návratmi. Chápem ten argument, že by sme najprv mali sfunkčniť veci u nás doma, ale toto je globálna otázka, ktorá nepozná hranice. A Pokiaľ by sme tento aspekt nezohľadnili, tak v podstate by sme stávali len polovicu domu. A toto chcem predoslať. Chcem, aby to fungovalo tak už od začiatku, lebo by to určite prinieslo na európskej úrovni pridanú hodnotu. Okrem toho, že je treba z, zaručiť účinnosť e, a dobré výsledky, tak tých eh, hlavných 10 tisíc zamestnancov malo byť predovšetkým vyslaných dlhodobo z členských štátov. Členské štáty boli potom zodpovedné za to, aby zaručili, že toto jadro, zamestnecké jadre, bude funkčné. A taktiež chcem povedať, že posilňovanie tejto agentúry by nemalo obsahovať žiadne operatívne prekrývania eh, úloh medzi členskými štátmi agentúrou. Ešte niekto ďalší? Nikto sa nehlási o slovo. To, čo povedal pán Sarama, je veľmi dôležité. Teda, či to budeme obmedzovať iba na hranice e, prísne vzaté, alebo sa budeme snažiť celkovo obmedzovať alebo riadiť migračné toky aj v iných krajinách, v tranzitných krajinách. Napríklad Líby. Konštatujeme, že tie krajiny častokrát sú do istej miery zlyhávajúce a toto zlyhávanie sa potom kompenzuje e, zo strany e, teda, e, kriminálnych organizácií, ktoré tieto migračné toky organizujú. Čiže to si ešte určite zaslúži diskusiu. Pán Gajer. Ja, ich, um... Áno, ja som skutočne mám príležitosť sa na to pozrieť trochu ináč. Ja si myslím, že je dôležité, aby nová agentúra pracovala v eh, právnom rámci, v ktorom my ako Európska únia môžeme zaručiť, že jej operatívne aktivity budú prebiehať podľa práva a že sa budú rešpektovať ľudské a občanské práva a nemyslím si, že toto môžeme zaručiť v prípade každého tretieho štátu. A hovorím tu napríklad o tých, ktoré ste e, menovali aj vy, pán predseda. Takže kto nám potom zaručí, že návraty napríklad e, e, z Líbie, používam váš príklad, pán predseda, prebehnú správna pohľad, pohľadu v poriadku a podľa zákona a že ľudské a občanské práva tých, ktorí budú navracaní z Líbie do svojich eh, krajín pôvodu, že ich práva budú rešpektované. Mohli by sme diskutovať o tom, či by sme mohli definovať napríklad presnejšie okruh týchto tretich štátov, že by sme mali zoznam nejakých štátov, kde to bude eh, neobmedzené a kde očakávame, že budú dodržiavať právne zásady Európskej únie. My sme o tom už aj diskutovali a padol aj taký nápad, že personál v tretich krajinách môžeme aj vyškoliť. Možno napríklad v Líbii, stala zase váš príklad, pán predseda, môžeme prispieť k tomu, aby policajné, colné, pohraničné orgány, ktorých sa to bude týkať, aby, sa, eh, aby zaviedli eh, kroky v súlade s našimi princípami, ale nová agentúra, pokiaľ by dostala úlohu, že tam, kde to je považované za potrebné, aby tá poskytovala podporu, to si myslím, že je trochu prehnané. si dodatočná otázka, keď hovoríme o eh, novej novej novej agentúre. Reálne to je Frontex, nie? Je to agentúra, ktorá sa doteraz volala Frontex a teraz sa volá Európska agentúra pre e, dohľad nad hranicami, nad pobrežiami EBCH e, e, pardon, GA. Čiže reálne e, Frontex, ale mení sa, premenúva sa, ale reálne je to Frontex, áno? Dobre. Nikto iný sa už nehlási, takže chcem povedať, že pozmeňovacie návrhy, ak chcete ich predložiť, e, treba ich poslať najskôr o 15. 20. 2. novembra, čo je zajtra, a potom 10. decembra budeme hlasovať o tejto správe a o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené. A mm, gestorský výbor je Libe, ten bude hlasovať 23.1. Ďalej NDC Neighborhood Development and International Cooperation Instrument. Nech sa páči, pani Gardia Zabal, prosím, eh, predstavte nám tento návrh správy. Ďakujem pekne, pán predseda. Predstavujem to stanovisko ktoré my ako výbor pre rozpočet musíme e, predložiť výboru pre zahraničné záležitosti a pre rozvojovú politiku. Je to e, nástroj pre e, rozvojovú spoluprácu. My im hovoríme endiči, to sa oveľa ľahšie vyslovuje, než táto dlhá veta, ktorá tam je, takže endiči. Nášmu výboru v zmysle článku 54 prináleží zodpovednosť za určité odseky Takže vedzme, že to, čo tu hovoríme, sa v podstate týka nástupcu nástroja EFSD, s ktorým sme v tomto výboru už pracovali. A tá časť, ktorá sa nás týka, tam ja som predstavila 59 pozmeňujúcich návrhov, ale mohli by sme ich e, vložiť do viacerých blokov. Takže týka sa to predovšetkým čísel. Poprvé, v súvislosti s viacročným finančným rámcom sme schválili e, všetky e, čísla e, za bežných cien. Potom sa hlasovalo o viacročnom finančnom rámci a rozhodli sme sa navyšiť tretú časť, ktorá sa týkala Afriky na 3, milióny, pardon, 3 miliardy 500 miliónov. Afrika nie je len jeden veľký blok, ale sú tam dve časti. Prvá časť sa týka subsárskej Afriky a druhá sa týka v podstate krajín, ktoré sú bližšie v našom susedstve. A to je teda primerane rozdelené. To je, sú tie prvé veľké zmeny. Po druhé, druhá línia, hovoríme tu o záruke, ktorú musí poskytovať tento nástroj. A síce koľko peňazí musíme tam vložiť ako e, garan- garanciu. Tieto nové nástroje sa v podstate v podstate počúva v tom, že sa tie staré preskupia, boli predtým rozdelené, teraz budú zoskupené a nedá sa presne povedať, ako presne budeme dodávať tam tú záruku, takže my by sme navrhovali, aby to bolo niečo medzi 9%, tak ako to bolo v bývalom externom mandáte EIB na alebo 50 e, tak ako to bolo v EFSD. Takže v tomto rozmedzi a tým pádom by sme mohli e, tam v podstate e, pritiahnuť navyše 6 miliard až 30 miliard. Takže navrhujem tam dať na tento pákový efekt vyhradiť, e, alebo tam dostávať hranicu 10 miliard. Tak aby sme vedeli, koľko peňazí sa bude musieť zablokovať, aby sme mohli zafinancovať túto zároku a preto neredukujme peniaze, ktoré sú tam vyhradené na dotácie, toto si myslím, že len také opatrenie, aby sa zaručila bezpečnosť celého procesu. Samozrejme, dá sa to aj potom zmeniť, pokiaľ si to výbor bude prijať. A potom napríklad Európska komisia môže navrhnúť delegovaný akt a my by sme potom dostali príležitosť to teda zmeniť. Tretia veľká línia našej práce. V tomto nástroje komisia navrhuje rezervu alebo taký nárazník, ktorý by nebol a priori e, priradený v určitým, e, k určitým politikám. Je to asi je to niečo vyše 10 miliárd a tieto peniaze by sa tam nechali podľa okolností, ktoré prídu neskôr, ako to bude vyzerať v rozvoji spolupráci, v zahraničnej politike. Tam sa takéto veci stávajú často, takže sa to nedá všetko predvídať. Takže týchto 10 miliard by sa zatiaľ nikam nepridelilo. Myslím si, že z rozpočtového pohľadu toto je veľmi rozumné, nemať všetky peniaze zablokované alebo priamo už popriradzované. Myslím si, že tam treba vložiť nejaké kontrolné mechanizmy ohľadom prerozdelenia týchto peňazí, až budú teda potrebné. A preto chceme predložiť pozmeňujúce návrhy v tom zmysle, aby sa tam vytvorila táto rezerva, tento nárazník a ten by bol potom mobilizovaný, samozrejme v súlade s rozpočtovým postupom po diskusii a po dohode ohľadom politických priorít s výborom pre rozvoj a pre zahraničnú politiku. A môže to byť taktiež urobené prostredníctvom transferu, presunu a tam by taktiež parlament sa mohol vyjadriť k mobilizácii tejto rezervy. Štvrtá pracovná línia. Európsky parlament musí byť vo všetkých veciach týkajúcich sa e, rozpočtu financí na rovnaké úrovni ako rada, lebo stále sa tam hovorí, že komisia zašle informácie rade, zašle rade, ale my chceme, aby zasiala aj parlamentu. Piatá línia našej práce. Komisia v prílohách predstavuje politické ciele, aj taktiež e, ustanovenia v súvislosti s e, riadením fondu my tam teda hovoríme o politických cieľoch a o riadení. To si myslím, že je v súlade eh, s ustanovenia. Myslím si, že by to nemalo byť len v prílohe, ale aj v hlavnej časti článku. Ďalšia, šiesta časť, šiesta línia. O tom sme hovorili v súvislosti s Fondom pre udržateľný rozvoj, boj proti eh, podvodom, eh, daňovým podvodom, boj za transparentnosť, kontrola podávanie informácií zo strany komisie pre parlament, čo sa týka využívania fondu. My sme o tomto hovorili už e, pred menej než rokom, takže tak ako to vyzeralo vo Fonde pre udržateľný rozvoj, tak tak by sme to preniesli a uplatnili aj v tomto prípade. Takže toto sú naše hlavné línie ja keď som pripravovala toto stanovisko v mene e, rozpočtového výboru, tak som mala príležitosť sa stretnúť so štyrmi spravodajcami z výboru pre rozvoj a zahraničné záležitosti. No a principiálne sa zhodneme ja som sa stretla s nimi niekoľkokrát, vysvetla som im, aké sú naše ciele a pokúsila som sa vyriešiť taktiež, alebo rozpíliť ich pochybnosti ohľadom kontroly zo strany parlamentu. Súhlasia s tým, že e, rozpočtový postup o všetky na, rozpočtové nástroje musia byť využité tak, aby sme mali kontrolu nad využívaním tohto fondu. A Evidentne samozrejme ešte si počkáme na pozmeňujúce návrhy od ostatných politických skupín a shodla som sa teda so spravodajcami z druhého výboru na túto tému. Ďakujeme, Eider, za takéto objasnenie a za to, že si takýmto spôsobom tú diskusiu už načala. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, pretože keď hovoríme o európskej vnútornej politiky, tak je treba prihľadiť aj zdroje. Ja by som sa chcel poďakovať aj de, lebo samozrejme táto nová štruktúra je pre nás tiež nevyhnutnosťou zmeniť postupy a je to veľká priorita, najmä realizácia a cieľov trvalo udržateľného rozvoja v budúcnosti bude zohrávať veľkú úlohu. A preto otázka nástroja pre susedskú politiku a rozvoj je veľmi dôležitá. Máme samozrejme už existujúce štruktúry a na čo musíme dať pozor, je, aby v Európskej komisii nevznikli teraz ďalšie štruktúry navyše. Ale mali by sme sa snažiť existujúce štruktúry využiť čo možno najlepšie lebo samozrejme existujúce inštitúcie už vybudovali kapacity a osvedčilo sa, že tieto existujúce inštitúcie naozaj robia veľmi profesionálnu prácu a preto je pre mňa dôležité, aby spolupráca existujúcich štruktúr a nových v Európskej e, komisii existovala efektívne a konštruktívne a aby to bolo e, odzrkadlené aj vo vykonávacích predpisoch. Ďakujem. Ďakujem, pani Hautala. Much, Ďakujem, pán predseda. Ako aj v prípade rokovaní o Európskom fonde pre udržateľný rozvoj, aj teraz pani Gardia Zavaruvial vytvorila dobrý základ pre prácu na tomto novom nástroji. Indiči, ako ho voláte, mali by sme si zvyknúť na tento nový akroným. Myslím si, že je taktiež múdre, že chcete preniesť tam záruky, vrátanie tie, ktoré sa týkajú dohľadu zo strany Európskeho parlamentu a taktiež e, riadenia fondu do nástroja ako takého, pretože keď komisia písala tento návrh, tak občas vynechali niektoré prvky, ktoré sú potrebné v mnohých nástrojov a sú tam prítomné, takže sme veľmi radi za váš prístup. Ja predložím pár pozmeňujúcich návrhov, bude len pár. Poprvé, zdôrazniť dôležitosť usmernení OECD pre nadnárodné spoločnosti, čo sa týka robenia obchodov a ľudských práv. Je dôležité toto presadiť e, v súkromnom sektore. Taktiež by sme tam radi videli e, mechanizmus pre centralizovanú dohodu v prípade všetkých projektov, lebo toto je rozhodne účinné a máme tu určitých, ktorí nie sú spokojní s tým, ako sa riešia ich stiažnosti v rámci existujúceho mechanizmu. Ďalej, čo sa týka toho zoznamu projektov, tak si myslím, že niektoré by tam mali byť vyučené, napríklad rôzne e, vojenské projekty, tam dodaj pozmeňujúce návrhy a taktiež je treba e, chápať e, urgentnosť klimatických zmien. Takže to je ďalší aspekt. No a možno ešte pár ďalších vecí, ale zatiaľ toto je všetko, keďže viem, že ste dnes už mali dlhú schôdzu, takže nebudem hovoriť dlhšie. Ďakujem. Pani Maltič. Thank you very much. I... Ďakujem. Takže by som chcela pogratulovať spravodajkyni za skvelú odvedenú prácu. Súhlasím s väčšinou veci, ktoré ste zdôraznili, predovšetkým čo týka tých rozdielov, ako nastoliť rovnováhu medzi e, zárukami vo finančnom nástroji a dotáciami, taktiež čo sa týka mobilizácie rezervy a ako to v nariadení zlepšiť. A súhlasím s tým, čo hovoríte, že chcete z prílohy presunúť do hlavných článkov ustanovenie ohľadom riadenia fondu. To by malo byť skutočne v článku, v hľadom texte. A taktiež som uvažovala nad tým, že v tomto návrhu nariadenia tam je EFSB ako absolútne otvorenú platformu pre akúkoľvek inštitúciu. No a tam v podstate, keď e, hovoríme o EIB, tam musí byť zaručená kontinuita ich práce. Takže je dobre to mať otvorené, ale mali by sme sa tým zamyslieť. Malo by to byť úplne otvorené, alebo čiastočne, možno nejaká jedna časť by sa mala sústreďovať na EIB, tak aby naďalej mohol pokračovať externý eh, mandát pôžičiek. A taktiež tu máme eh, investičný nástroj pre oblasť eh, Pacifiku, takže tam by taktiež operácie mali pokračovať. No a keď sa pozrieme na ďalšie finančné inštitúcie, ktoré by mohli sa zúčastniť alebo čerpať z tohto nového fondu, ako napríklad KF2TV a ďalší oni už majú špecifické aktivity, ktoré sú financované z rôznych zdrojov a toto je v podstate také navýšenie. A EIB je v zmluve. Je to v podstate hlavná aktivita EIB, to je Európska banka a oni, a to je veľmi dôležité, sú zodpovední, zodpovedajú sa Európskom parlamentu. EIB spravuje tieto fondy a tým pádom my môžeme ich ovplyvňovať a robiť tam rozhodnutia. Toto nie je to isté. Či sme v riadiacom výbore, alebo či sme spolurozhodujúci orgán, mali by sme si to znovu premyslieť, ktorú časť nechať otvornú flexibilnú a ktorú časť nechať e, prináležacú len EIB a taktiež úloha Európskeho parlamentu, ako posilniť úlohu Európskeho parlamentu a ako budeme schopní vyvíjať e, väčší vplyv e, v politickom procese. Ďakujem pekne. Ešte opäť e, sa vrátime k spravodajcovi a kolegovi, ktorí sa vyjadrili tiež túto aktivitu podprli, a ešte DGDF Kopenšo, ten je tu s nami, takže nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. merci... Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že môžeme tu vysvetliť eh, niektoré um, aspekty tohto projektu NDICI vo Francúzsku myslím, že tá skratka je v zásade rovnaká, tiež e, to neznie ako veľmi dobré ani vo Francúzsku, čiže ak vás napadá nejaká lepšia skratka, prípadne spravodajcu, teda pani spravodajkyňu, keď ju napadá niečo, e, e, keď niečo šikovnejšie napadá, tak budeme, budeme iba radi, lebo to NDC neznie to naozaj veľmi dobre. Pani Guardia Zabal, uh, s vami prípadne, alebo k vám môžem možno prevoriť aj po španielsky, bude to pre mňa jednoduchšie. Čiže chcem sa vám poďakovať e, za vašu správu. Vy tam navrhujete 5 až 6 e, hlavných línií práce. Týka sa to navýšenia čísel pre tú e, externú časť. Samozrejme, nie som to ja osobne, aby som to vysvetloval konkrétne čísla pre tento európsky návrh, ale evidentne z pohľadu ESVČ je to navýšenie, ktoré nám umožní urobiť robiť viacej aktivít. Po druhé, otázka typu dodávania toho Mm, toho pakového efektu 9 až 50 e, aká, aké bude, aká bude výška dotácií e, v oblasti rozvoju, rozvoja, tak v tomto zmysle my si myslíme, že je treba si uvedomiť, ako to bude dať v plánovaní, aké sú tam potreby, takže my tam nechceme splniť nejaké číslo, ale stanovíme tam maximálny strop, takže musíme preskúmať jednotlivé možnosti. V každom prípade je dobre vedieť, že musí byť určité miery flexibilný, je to dôležité a taktiež tie sumy, ktoré chceme si vyhradiť pre dotácie a úvery, pokiaľ by sa schválil návrh komisie v súčasnej podobe, tak celkové navýšenie čiastok na externé kroky by viedli k tomu, že dotácie by boli v, tak, v podstate status quo, aby sa to nemenilo. A je treba pracovať na investíciách súkromného sektora do udržateľného rozvoja. Čo sa týka využívania toho nárazníku, to je opäť veľmi pekný e, výraz, predovšetkým v španielčine, tak, alebo taký nárazník vankúš. Um, ehm, toto nám umožní reagovať na rôzne nepredvídané situácie, napríklad akým sme čeli Peru posledných rokov a kde si myslíme, že by sa mohli opakovať alebo mohli by nastať, pričom vždy si ponecháme tú pridanú hodnotu oficiálnej pomoci Európskej únie v prípadoch ne, nejakých nepredvídaných udalostí. A samozrejme je dobre, že máme aj predvídanú, naplánovanú pomoc, to je dôležité, ale to nám vždy e, v podstate zmenšuje možnosť reagovať v nepredvídaných situáciách. Preto je tu tam ten nápad toho vankuša, toho nárazníka rezervy. Máme tu už aj v, e, zakotvené v Európskom fonde pre udržateľný rozvoj. Tam je veľmi veľká takáto rezerva. Možno a to vás možno poteší poprvýkrát za 60 rokov Európska komisia navrhuje, aby Európsky fond pre regionálny rozvoj prestala existovať a výdavky na africké krajiny, ktoré sú najvýznamnejšími výdavkami v rámci našich, nač, našej zahraničnej politiky, spolu s videokami v azijsko-pacifickej oblasti, tak aby prešli pod plnú kontrolu Európskeho parlamentu. A tým pádom by sme to mohli mať odlišnú metódu práce a Samozrejme, týka sa to rozpočtu. Je to oblasť, ktorú musím ešte preskúmať, keďže až doteraz na rade aj e, v parlamente ste mali dôležité právomoci, ale je to oblasť, kde e, sme my ešte neboli príliš aktívni, takže mohli by sme sa zamyslieť nad súčasnými postupmi, tak ako povedal pán Paul Rubich, nemali sme vytvárať nejaké štruktúry, ale využívať tie súčasne už existujúce a vykonávať dobrú kontrolu. Ďalej, čo sa týka informácií, podávania informácií, taktiež je treba na tom pracovať. Čo sa týka riadenia, ohľadom všeobecného návrhu a taktiež nového návrhu eh, Fondu pre udržateľný rozvoj a taktiež sú tam určité prvky, kde môžeme porovnať súčasný návrh Fondu pre udržateľný rozvoj s predchádzajúcim návrhom tohto fondu. Sú tu určité aspekty, ktoré to vyzerá, že na, sme na cesto zabudli. A my chceme samozrejme ušetriť legislatívnu prácu a poprvé tak, že tie témy, ktoré tam zatiaľ nie sú ošetrené, budú v novom finančnom nariadení, takže tam bude odvolávka na nové finančné nariadenie, aby sme si týmto pomohli. Samozrejme, nemáme dôvod to e, neopakovať, len si chceme ušetriť legislatívnu prácu a taktiež chceme zachovať koherentnosť týmto finančným nariadením. Druhá vec, druhý aspekt, kde, o, to, o čom taktiež hovorila pani Hautala, je výhodné, aby Európsky fond pre udržateľný rozvoj bol súčasťou MTK, tak tam je tá výhoda, že sú, je tam, e, sú tam ciele v súvislosti s ľudskými zdrojmi, s klimatickými zmenami. Už sú obsiahnuté v tomto nástroje, tým pádom sa môžu vzťahovať na všetky jeho e, aspekty, či už sú to úvery, alebo dotácie, záruky, čokoľvek. Takže Týka sa to napríklad aj ľudských zdrojov, ľudských práv a tak ďalej. Všetko sa to môže naďalej uplatňovať, takže týmto v podstate budeme postupovať hospodárne, čo sa týka legislatívnej práce. A na záver pani Maletič sa vyjadrovala k otázke vyváženosti a charakteru otvorenej platformy, tak ako je to v návrhu komisie a že treba zaručiť kontinuitu e, práce Európskej investičnej banky. My si myslíme, že EIB je e, v podstate našim prirodzeným spojencom a EIB musí s nami ešte lepšie a viac spolupracovať, musí byť viacej zapojená do našej každodennej práce aj v teréne a musíme zblízka poznať e, rôzne makrofinančné potreby našich partnerských krajín. No a v tomto zmysle je dobré, že Európsky fond pre udržateľný rozvoj prác spolupracuje na plánovaní tejto e, práce. To si myslím, že je pridaná hodnota. No a v žiadnom prípade sa nechceme vystavať riziku že ohrozíme prácu EIB. Chceme len zmeniť trochu metodiku ich práce tak, aby sa trochu prispôsobili e, potrebám udržateľného rozvoja v našich partnerských krajinách. Myslím si, že už som hovoril dosť dlho, takže ďakujem pán predseda za čas, ktorý ste mi dali. Ďakujem. Ďakujem, pán riaditeľ. A teraz dám slovo pánu Selianimu, ktorý je vedúcim oddelenia pre rozvojovú politiku aj koordináciu a externé aktivity, ktorý taktiež chce niečo povedať. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja Zdieľam uh, komentáre, ktoré vítajú navrhované stanovisko spravodajcu, najmä skutočnosť, že je e, tu e, podpora e, pre architektúru tohto nového nástroja NDCI, konsolidácie existujúcich rôznych nástrojov a modalít a umožniť lepšie využitie kapacít a dozvu. Tiež vítame dôraz na navrhované väčšie zdroje a dve priority, ktoré tu boli jasne identifikované, a síce podpora subsárskej Afriky a eh, sú eh, sedou. Samozrejme, to bude eh, aj záležitosťou, ako sa vyriešia veci v VFR. My za nás v čo môžeme byť e, spokojní s týmto návrhom. A tiež zdieľam e, podporu, ktorý vyjadril podporu, ktorú vyjadril kolega Fernández, pokiaľ ide o navrhovaný strop pre e, záruky z FZD. Chápem tú logiku. Je potrebné e, mať e, zabezpeku pre e, zdroje a rozvojové aktivity. Ale nedá sa presne nadefinovať, ako tam bude vyzerať ten správny pomer medzi 9 a 15 percentami kde e, treba investovať, kde je možné poskytnúť e, za zabezpeku tých 9 a kde to bude e, vyššie. Čiže medzi tými 9 a 15 tá rovnováha bude známa až vtedy, keď budeme mať analýzu priorít a správnej stratégie pre každú krajinu a každý región v tejto oblasti. <clears throat> Takže tá cesta, ktorou ktorá sa tu navrhuje, máte tu e, celkový strop pre e, e, záruku, by mala byť trošku prispôsobená viac fungovaniu tohto nástroja. A tiež chcem ešte zúrazniť, že plus je veľmi inovatívnou súčasťou v eh, tomto návrhu NDIC e Je to vlastne akási iná eh, forma eh, záruky pri makroekonomickej pomoci, aby sa takto zabezpečila pomoc pri získavaní finančných prostriedkov. Tiež by som ešte sa vyjadril k otázke riadenia tohto nástroja vieme z tohto stanoviska a tiež z iných stanovisk v iných výboroch, že parlament volá po väčšej úlohe mať e, prehľad nad implementáciou zdrojov z týchto akcií aktivity SVČ Samozrejme, vítame eh, perfektné fungovanie demokratickej úlohy parlamentu, ale zároveň by som rád eh, upútal vašu pozornosť na tú správnu rovnováhu medzi veľmi striktnými právnymi záväznými eh, ustanoveniami, napríklad multiplikácie delegovaných aktov a možno inými nezáväznými, nie právne záväznými, ale politicky záväznými mechanizmami kde eh, by táto interakcia medzi komisiou, eh, SVČ a parlamentom mohla fungovať. Máme toho príklady v rôznych výboroch, kde funguje pravidelne výmena informácií a zaručuje aj e, možnosť parlamentu mať prehľad e, o tom, ako tieto politické priority sa presadzujú. A na záver ešte k pripomienke váženej pani poslankyne Hautala. Podporujeme princíp mať tam odkaz na e, princípy OECD a OSN týkajúce sa dodržiavania ľudských eh, práv a obchodovania. Mm, tieto všeobecné princípy sú vo všeobecnosti aplikovateľné na všetky tieto eh, mm, Ehm, na celý nástroj i a e tiež e, pokiaľ ide o, o mm, nové kapacity a, a rozvoj, táto problematika sa e, musí riešiť osobitne. Je tu mandát v rámci rozpočtu Európskej únie mohlo by to ísť napríklad z toho, čo bolo doteraz v CBST podporované, vytváranie kapacít príspevok k e, stabilite a e, mieru. Je tu uznané to prepojenie e, medzi rozvojom a bezpečnosťou. A nad rámec, všetko, čo ide nad rámec tieto veci, obranné záležitosti a tak ďalej, tam navrhujeme vytvorenie nového nástroja pre stabilitu. Takže to je všetko, pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Vaše závery. Ďakujeme všetkým rečníkom za ich pripomienky. Vyzerá to tak, že vo všeobecnosti sa zhodneme medzi politickými skupinami a možno nejaké malé otenky by sa tam dali eh, poriešiť, ako hovorila pani Hautala. Ja som v tomto zmysle nezaslala pozmeňujúce navrhenie, pretože by som chcela, pardon, nechcela, alebo že by som mi nechcelo, ale že som sa chcela sústreďovať len na tie rozpočtové aspekty a ďalej čo sa týka politiky migrácie a genderovej e, rodovej rovnosti, tak tam som samozrejme neovládla, vypracovala som návrhy. Ďalej teda je tu otázka objektívnych kritérií v oblasti rozvojovej politiky, No a v niektorých prípadoch je lepšie tam niečo zdvojiť, povedať dvakrát, napriek tomu, že to možno nevyzerá až tak rozumne, ale niekedy v politike je lepšie dvakrát niečo povedať, než ani raz, aby potom sa to vytratilo. Čo sa týka dodávania prostriedkov do tej záruky, chápem, že je tam viacero nástrojov z minulosti, kde ehm, to percento je 9%, u niektorých je to až 50% a keďže nevieme, koľko budeme presne potrebovať, tak je treba to nechať otvorené, ale myslím si, že nechať to až tak otvorené Ehm, toto môže obnašať určité riziko a preto sa mi zdalo rozumné tam e, vložiť takýto kontrolný bod, že pokiaľ budeme musieť mobilizovať viac než 10 miliárd z tej záruky, tak si sadneme, rozoberieme to, zdôvodníme si to a schválime to. Takže preto si myslím, že je dôležité tam mať takú, tá, takýto kontrolný mechanizmus, nie aby sme zmenšili mieru flexibility, ale aby tam bola zaručená kontrola a bezpečnosť a aby sme mohli robiť to, čo budeme chcieť aby sme sa nenechali unášať eh, príliš rizikovým spôsobom. Čo sa týka účasti EIB, tak toto je téma, ktorá bola veľmi kontroverzná, nie len teraz, ale aj keď sme začali pracovať na tom bývalom fonde udržateľného rozvoja. Návrh, ktorý máme, je taký, že by sa rozšírila miera účasti, eh, napríklad, čo sa týka využívania tejto záruky. Vieme, že EIB nie len je schopná využiť túto záruku, ale je to inštitúcia, ktorá najlepšie v minulosti a pravdepodobne aj v budúcnosti využije svoj e, externý e, mandát pre požičky a preto EIB bude mať naďalej tento mandát a nebude potrebovať nejaké špecifické opatrenia alebo ustanovenia, pretože oni sú špecializovaní na takéto plánovanie, ale viem, a tiež sme sa na túto tému stretli, mali sme schôdze, viem, že komisia taktiež o tom vie, že je tu určitá obava, čo sa týka prechodu toho aktuálneho požičkového externého mandátu k tomuto e, nástroju. Takže sú tu určité technické e, problémy, ktoré vyplývajú napríklad z podpísania kontraktu a tak ďalej. A je tu určitá obava, že by sa tam dalo niečo, mohlo niečo pokaziť, takže treba na tom pracovať. A ja z technického pohľadu neviem presne, ako by sa to malo urobiť, ale Európska komisia má expertov, aj na rade sú experti, ktorí to budú môcť e, urobiť. Takže je, sú tu takéto obavy, ako som povedala. Ale ja teda v mojom stanovisku neprednášam žiadny konkrétny návrh, ale musíme vymyslieť, ako urobiť tento prechod, toto, toto prechodné obdobie, aby to nepoškodilo ten mandát pre externé požičky Možno tam môže byť nejaké ustanovenie navyše. No a subjekty, ktoré sa na tomto zúčastňujú, bol by dobre, keby e, spolupracovali, ale zároveň súťažili, keďže sú tam špecialisti z každej krajiny, z každého regiónu, za každý program, kde vyvíjame svoje aktivity. Takže to je z mojej strany všetko a potom prídu pozmeniť sa návrhy. Ďakujem. Merci. Donc, il faudra... Ďakujem pekne. Treba byť zároveň odvážny a zároveň obozretný. Keď človek nemá e, peniaze, tak e, e, samozrejme tie efekty, alebo ten, ten pakový efekt, ten multiplikačný efekt, to je niečo, čo je také lákavé, prvé roky to funguje dobre, problémy nie sú, ale pozor na to, Eh, pretože potom sa tam môžu ísť otázky veľmi rýchlo eh, vyskytnúť, takže nepodceňujeme eh, rizika, ktoré s týmto môžu ísť ruka v ruke, pokiaľ ide o nejaké garančné fondy, pokiaľ ide o to, čo odborníci hovoria, ako by to malo byť nastavené. Takže ďakujeme ešte raz spravodajkyni, pozmaňovacie návrhy sa majú predložiť e, do 18. 26. novembra, či budúci pondelok, najneskôr dovtedy. Budeme hlasovať na e, rozpočte buď 10. decembra, spoločný výbor DV AFED bude hlasovať 4. februára a plenárka 11. februára. Hlasovanie na plenárke teda. Pán Kolmel správa, pokiaľ ide o zjednodušenie systému udelovania víz. Pán Kolmel, vy ste pripravili návrh stanoviska, nech sa vám páči. Ďakujem, pán predseda. Áno, po psovej stránke ide skutočne o vízový informačný systém EÚ Celé to formálne vyzerá tak, že komisia predkladá návrh na zmenu rôznych predpisov a tento e, e, návrh je pod e, taktovkou výboru, teda spracováva ho výbor pre občianske slobody. A pokiaľ ide o sál, to je výborné, čo nám komisia v tomto smere predložila, pretože vieme, že naši občania si veľmi vážia slobodu pri cestovaní. len naši občania, aj naša ekonomika potrebuje túto slobodu, pretože čokoľvek iné by viedlo k veľkým hospodárskym e, problémom. Ale aby sme túto slobodu mohli e, užívať. Musíme chrániť naše hranice tak, aby tento priestor slobody mohol naďalej eh, fungovať. A tam eh, Predovšetkým je dôležitý fungujúci vízový informačný systém. Navrhované opatrenia slúžia na zjednodušenie a obsahové posilnenie eh, tohto systému na hraniciach. Bude lepšia výmena informácií o príslušníkoch z tretích krajín, ktorí žiadajú víza alebo ich už majú. A všetko toto dnes je e, potrebné robiť e, cez IT. Bez IT takýto systém nefunguje Nož a najprv treba investovať, lebo v opačnom prípade takýto pokrok nedosiahneme. 182 miliónov eur sa e, tu navrhuje, to je dosť e, vysoký e, obnos, 105 miliónov na eulízu, 45 na členské štáty, ktoré e, si to zvolenia vo svojich národných rozpočtoch, 20 pre Frontex a 30 e, miliónov pre Europol. Čiže ako vravím, veľa peňazí. Mm, nevieme o tom, že by to celé sa dalo vyriešiť aj lacnejšie, takže si myslím, že týmto údajom musíme veriť ale nemám obavy, že by to neboli opodstatnené e, vyčíslené náklady, pretože pri týchto opatreniach je treba naozaj urobiť veľké investície a naši občania nám za to stoja. Takže z tohto dôvodu nemáme žiadne podstatné pripomienky k e, správe výboru LIBE. Každopádne e, prostredníctvom niekoľkých pozmeňovacích návrhov e, sa vynasnažíme o to, aby aj naďalej bola na zreteli nákladová efektivita a aby sa tie programy preverovali z pohľadu dosiahnutých cieľov a nákladov, pretože pri týchto vysokých e, objemoch nákladov samozrejme musíme mať aj primeraný prehľad a tento musí byť k dispozícii vždy. Takže som za to, aby sme predložili toto stanovisko v mene nášho výboru a toto opatrenie môžeme schváliť. Ďakujem. Sí, merci. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pani Klujeta Pardel, tieňová spravodajkynia domnul președinte. Îi mulțumesc colegului nostru, domnul Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa rada poďakovala pánovi Kolmelovi. Ten smer je taký, že sledujeme e, líniu, ktorá rešpektuje všetky rozpočtové aspekty. Súhlasím a ja si myslím, že tieto rozpočtové aspekty musíme mať nevyhnutne vždy na zreteli a tiež musíme zabezpečiť možnosť hodnotenia, aby príslušné orgány mohli e, aj posúdiť, ako prebieha konsolidácia vízového informačného systému. A ja som za to, aby sme umožnili efektívny e, systém kontroly a ochrany na hraniciach cestujúci, ktorí sa mm, chcú pohybovať e, v EÚ bez hraníc. Mm, teda za týmto účelom, aby sa všetci mohli takto pohybovať, je potrebné aj vstúpenie Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru. A už bolo povedané, že splnili všetky podmienky, takže chcem sa k tomuto bodu vyjadriť a dúfam, že môžem počítať s podporou kolegov z nášho výboru aj keď je to niečo špecifické, ale predsa len si myslím, že by to bolo účelné, účelné, pretože keď má systém dobre fungovať, musia byť predsa v šengenskom priestore všetky členské štáty. Hovorili sme o integrovaných eh, systémoch na výmenu informácií medzi členskými štátmi. Pokiaľ ide o kontrolu na vonkajších hraniciach, zdá sa mi nelogické, aby dva členské štáty, ktoré sa nachádzajú e, na východe Európskej únie a na hraniciach, nie sú súčasťou šengenského systému a podielajú sa predsa na všetkých ostatných systémoch, systémoch podávania správ a tak ďalej, pokiaľ ide o kontrolu hraníc. Podporujem prístup pána Kelmela. Som presvedčená o tom, že sa nám podarí nájsť dobrý kompromis a že tie aspekty, ktoré som teraz navrhovala, budú zakomponované do stanoviska. Ďakujem pekne, nevidím, že by sa ešte niekto hlásil, aj keď je nás tu v miestnosti dosť. Čiže asi to, čo podal pán spravodajca, je dobrým smerom podľa vás. Pán Kolmel, chcete to, Kolmel, chcete to uzavrieť? Ďakujem pekne, pán predseda. Možno niekoľko vied a potom to môžeme ukončiť. Ďakujem kolegyni za jej príspevok. Aj ja e, sa domnívam, že keď máme šengenský priestor, potom by e, v ňom mali byť všetci členovia EÚ. Či táto správa je tým správnym miestom, kde takéto niečo môžeme vehementne požadovať, na to sa musíme pozrieť. Záleží to aj od toho, ako to naformulujeme, ale odkaz na to tam môžeme uviesť. Každopádne mali by sme sa postarať o to, aby toto opatrenie bolo zrealizovateľné. A túto zásadnú otázku, kto má byť súčasťou šengenského priestoru, treba riešiť aj na úrovni iných orgánov. Schengenská zóna to je ako e, eurozóna. Ľudia e, chcú byť e, členmi o všeobecnosti, takže pozmeňovací návrh do 27. novembra o 12. poprosím a to platí práva samozrejme aj pre ostatných návrh, e, autorov návrhu. Výbor pre rozpočty sa vyjadrí 21.1. Hlasovanie na výbore LIBE bude v januári 23. januára až koncom januára, teda máme tam ešte čas. Ďalej vystupí Jose Manuel Fernández, ktorý je odborníkom na rybolov a vyjadri sa k re medzi EÚ a Marokom v oblasti rybolov. Nech sa páči. Ďakujem, budem hovoriť po portugalsky. Aqui neste, relatório, neste relatório de opinião, é verdade... Takže je pravda, že v tomto prípade sa nedajú predkladať pozmenujúce návrhy. Je to len súhlas alebo nesúhlas. Je skôr ako referendum. Niekedy je otázka veľmi komplikovaná, ale odpoveď je jednoduchá, áno alebo nie. Takže ako som povedal, nedajú sa predkladať pozmenujúce návrhy. Gestorský výbor pre tento fond je výbor pre rybolov. Ten sa bude musieť vyjadriť ku všetkým politickým aspektom. A z rozpočtového pohľadu je moje stanovisko priaznivé voči tejto dohode. Bude tam rozpočtová dotácia e, vo výške 37 e, e, miliard pardon, miliónov a potom to bude v priebehu 4 rokov narastať až do 42 miliónov. No, my sa chceme pridržiavať našich právomocí, nechcem narušiť právomoci výboru pre rybolov. Ja si myslím, že táto dohoda je pozitívna, keď si uvedomíme, súčasné e, problémy v tejto oblasti. Myslím si, že môže táto dohoda priniesť niečo pozitívne. Máme tu návrhy, ktoré pomáhajú aj obyvateľstvu, pričom sa nezabúda ani na udržateľnosť a naše obavy v súvislosti s rybolovom, tak aby rybolov nebol nepriaznivý pre životné prostredie. Nechcem rozvádzať ďalšie detaily a navrhujem, aby sme sa vyjadrili pozitívne, tak aby výbor pre rybolov mohol rozhodovať o svojich témach. Ďakujem pekne, kolegy Gardia Zabal. Ďakujem pekne. Sme tu už iba pán spravodajca, ja a pán predseda, čiže uh, alebo ešte pár poslancov, takže tých pár, čo tu sme, je dobré, aby sme sa vyjadrili. Keby to išlo podľa tejto zostavy, tak e, sme všetci v 100% zhode s pánom spravodajcom, takže ja súhlasím e, s týmto e, navrhovaným postupom a podporujem aj dohodu teda s Marokom z hľadiska rozpočtového. Ďakujem naši kolegovia, vidíte teraz, im ušiel krásny moment, ale tak im treba. Dobre, takže budeme takto konsenzuálne postupovať. A nie je to preto, že by sme už boli unavení. Výborne. Čiže teraz, keď sme si takto bohato vymenili názory, kto by bol prípadne proti súhlasu, ten môže predložiť pozmeňovacie návrhy a to do 12. 11. My budeme sa k tejto téme vyjadrovať definitívne 10. decembra, ale ak výbor bude postupovať podľa toho, čo dnes pán spravodajca povedal, tak eh, bude súhlas a vlastne teda pozmeňovacie návrhy ani e, nebudú relevantné. Peš 23. januára budú hlasovať, tento výbor pre rybolov a potom plenárka bude hlasovať vo februári. Rôzne, podrôzne. Sú nejaké žiadosti o vystúpenie, nejaké otázky? Nie. Čiže chcem povedať, že najbližšie sa stretneme 26.11. to bude schôdza spoločného výboru Buč a Ekon. To si ešte potvrdíme definitívne. A potom 27.11. 10 až 10.45 Buč Ekon. E, to je k téme pozmeňovacích e, návrhov k tej stabilizačnej funkcii. To je správa BG a jej predlženie. 27.11. takisto bude stretnutie buď kont, alebo schôdza buď kont k téme právny štát. Potom 3.12. buď ekon a 3.12. predloženie druhej verzie toho, čo by mohol byť rozpočet na rok 2019 plus e, tých, e, ten bod 15.3, výskum na všetky tie milióny, ktoré sme spomínali. Potom e, máme plenárku 13. decembra stretnutie Bučkont a samozrejme tešíme sa ako Francúzsko, pretože sme tam vlastne mali výhrady voči tomu rozpočtu, ktorý bol odhlasovaný v Bruseli, pokiaľ je budúci rok, čiže ak bude nejaká dohoda dosiahnutá, tak potom budeme o tom rozpočte môcť hlasovať v Štrasburgu, to nás poteší vo Francúzsku. A teda tá 15 trojka, ak bude aplikovaná, tak v tom prípade tak môže byť. A keď nie, tak potom v januári takisto Štrasburgu. Čiže bolo by to dobré povedať aj rumúnskému predsedníctvu. Très bien. Eh bien, une belle journée. Takže máme eh, to hotové. Ďakujem, že ste prišli, že ste sa zúčastnili. Ďakujeme sekretariatu, aj tlmočníkom, aj ostatným kolegom. A čoskoro sa opäť stretneme. Pekný večer. très très important. La France a maintenu son recours pour le vote. Pokiaľ ide o hlasovanie v Bruseli, tak eh, Francúzsko nadalej má eh, svoju výhradu, takže ak ste tu prítomní, toto je dôležitá informácia. Čiže to odvolanie sa pokiaľ ide hlasovanie v Bruseli o rozpočte 2018. Čiže Francúzsko, pokiaľ sa bude hlasovať v Štrasburgu, sa, eh, sa, sa teda, bude to pozitívna informácia pre